So, ich bitte alle Kolleginnen und Kollegen die Plätze. An Poprosím kolegyň a kolegov, aby zaujali svoje miesta. Čaká nás malé hlasovanie. Potom príde komisár Borg. Takže hlasujeme o bode 10. <clears throat> Zmena a doplnenie smernice 92-2011 o posudzovaní vplyvov projektov na životné prostredie spravodajkňa Andrea, spravodajca Andrea Canony. Spravodajca sa ešte hlási o slovo. Ďakujem. Pán predseda, kolegyne, kolegovia. Sme tu preto, aby sme hlasovali o posudzovaní vplyvov na životné prostredie pri niektorých verejných a súkromných projektoch. Štyri trialógy sa konali, neboli jednoduché. Chcem sa poďakovať všetkým zúčastneným aj tieňovým spravodajcom. Tým Európskeho parlamentu sa dopracoval k optimálnym výsledkom. Zvýšili sa týmito novými zmenami nároky na ochranu životného prostredia. Ďalšia zmenená smernica bude transparentnejšia, účinnejšia. Budú sa zohľadňovať aj diverzita druhov a klíma. E, patria tam teraz aj sankcie pri e, porušeniach a bude existovať aj centrálny portál v každom členskom štáte. A takisto sú tam zapracované pravidlá dohľadu a zmierovanie konfliktov. Ale musím povedať, že bohužiaľ sa nám v oktobri nepodarilo pretlačiť všetky naše návrhy. Na rade bola malá blokujúca menšina, ktorá blokovala prílohy, dôležitú časť smernice a preto nebolo možné zapracovať tam do prílohy bridlicový plyn. A podľa mňa toto je práve nebezpečné posolstvo pre európsku verejnosť tým, že sa vypustila táto pasáž. Príslušné orgány teraz majú teda možnosť e, príjmať informované rozhodnutia. Pokiaľ ide o UVP, rôzne kategórie projektov, je to takisto už upravené a chcem sa ešte na záver poďakovať e, sekretariátu Envy za podporu. Ďakujem pekne. Začneme hlasovať. Budeme hlasovať elektronicky. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Abstimmung ist geschlossen. Končím hlasovanie. 46 hlasov za, 8 proti a tým je tento návrh schválený. Gratulujeme pán Canony. Ďalší bod. Námietka voči delegovanému aktu vymedzenie umelých nanomateriálov. Hlasujeme o prvej časti. Má každý hlasovací zoznam. Otváram hlasovanie elektronicky. Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. SAD má jeden hlas naviac. 32 za, 20 proti, nikto sa nezdržal. Teraz druhá časť. Otváram hlasovanie, elektronické hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. 27 hlasov za, 26 proti, tým je to schválené. Tretia časť. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. 34 za, 22 proti. Je to schválené. Teraz záverečné hlasovanie o celom návrhu uznesenia. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. 31 hlasov za, 23 proti, Dvaja sa zdržali. Je to schválené. Weiter geht's mit Tagesordnungspunkt 13. Teraz bod 13, označovanie krajiny pôvodu mesa v spracovaných potravinách. Otváram elektronické hlasovanie. Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. 45 hlasov za, 12 proti, je to schválené. Nun kommt. A teraz príde náš host, pán komisár. So, ich bitte doch alle jetzt die Plätze einzunehmen. Takže rád by som vás požiadal, aby ste sa usadili aj v tých zadných radoch. Auch wenn jetzt noch Verhandlungen geführt werden zwischen Sozialisten. Keď sa ešte rokujeme s socialistami a liberálmi, než možno sme to mohli posunúť, tak aby sa mohla uskutočniť výmena názorov s pánom komisárom Borgom o klonovaní zvierat pre potravinový reťazec. Nuž, treba povedať, že to spôsobilo i budlivé reakcie, samotný návrh a obsah, no a aj my práve hovoríme o tom, aký výbor by sa mal gestorsky zaoberať touto tematikou, avšak nechcem predbiehať. Kolegovia, ste položili veľa otázok, už teraz sa ich veľa prihlásilo, no už je, je nás to skutočne veľa. Počet príspevkov a otázok je druhý. No a ako prvý dostal slovo náš host, pán komisár Bork, nech sa páči, máte slovo. Vítajte, ďakujem pekne predseda. Vážení členovia výboru, ďakujem vám veľmi pekne za pozvanie a za to, že som dostal príležitosť vysvetliť dôvody návrhov o klonovaní, ktoré komisia prijala minulý december, ako viete, tak klonovanie technikovacie techniky sa a technológie sa v Európe momentálne neregulujú. Dovolte mi na úvod povedať niečo k obsahu návrhov. Takže prvé návrhy smernice o prerušení klonovania zvierat. Žaduje to členských štátov, aby zakázali klonovanie hovedzieho dobytka ošípaných oviec, kôz a ďalších a tiež zakázalo marketing e, klonov zvierat, ako aj klonov embryí. Druhý návrh je návrh smernice o prerušení uvádzania na trh potravín vyrobených z klonov živočíchov, zvierat, čo by znamenalo zákaz, čo by zavedlo zákaz umiestňovania na trh takýchto výrobkov po piatich rokoch hľadania týchto smerníc, keď budú prijaté, komisia predloží oznámenie rade a parlamentu o aplikácii a uplatňovaní týchto smerníc. No a táto správa eh, by samozrejme zohľadňovala revízie členských štátov, skúsenosti, medzinárodné analýzy, vedecké analýzy a tak ďalej s týmito dvoma názormi komisia reaguje na otázku, prečo by klonovanie malo byť zakázané v Európskej únii. Nuž poprvé, otázky pohody zvierat a samotných klonov z deviatich eh, klonovaných eh, zvierat, z desiatich teda 9 zomrie na nejaké anomálie. Ďalej, etická komisia sa zaoberala týmito otázkami a prišla k tomu, že pri súčasnej miere a, a, rizik a, tých zvierat, ktoré vynosia tie klóny, sú etické problémy. No a vy a členské štáty preto už žiadate niekoľko rokov zákaz. Vážený pán predseda, ja si veľmi dobre, veľmi dobre pozvám váš názor, ktorý ste vyjadrili v liste komisárovi Barozovi 11. októbra minulý rok. To znamená, že posledná ponuka rady od 29. marca 2011 by mala byť východiskom nových návrhov vrátane označovania čerstvého hovedzieho mesa mláďat kolonou. No a poukázali na to, že označovanie, a ten návrh by sa mal objaviť medzi návrhmi komisie. No, po nepodarenom zmierovaní v roku 2011 komisia prislúbila, že sa začne zaoberať klonovaním v osobitných legislatívnych aktoch. Takže komisia musela pripraviť hodnotenie, e, zhodnotiť právne, právomoci, e, ktoré majú inštitúcie a tiež zhodnotiť princíp proporcionality. Dopadová štúdia, o ktorej samozrejme hovorila celé kolegium komisárov, zvažovala rôzne, rôzne možnosti vrátane označovania potravín. No a ukázalo sa, že označenie potravín z mláďat alebo potomkov klonov je ťažké kvôli požiadavke vystupovateľnosti a vysledovateľnosti. Samozrejme, keď som hovoril o návrhu, tak kolegiu som predložil viac návrhov a kolegium rozhodlo aj o označovaní. No a na to, aby sme jasne označili takéto meso, je, bolo by nevyhnutné mať dokumentované prepo- prepojenie. No a v prípade klonovania by to vyžadovalo informácie o rodičoch každého jedného zvieraťa v rámci celého, celej výrobného reťazca. No a bolo by to progresívne komplikovanejšie a náročnejšie s každou ďalšou e, generáciou. Takže označenie e, prvej generácie no, ešte jednoduché a potom keby sa pokračovalo do druhej, tretej, štvrtej, tak by sa to čoraz viac komplikovalo s každou ďalšou generáciou medzi tým pôvodným alebo prvým klonom a potravinami umiestnenými na trhu. A musím povedať, že to je fakt, že všetci e, chovatelia polnospodári a do, dovozcovia by museli, uh, museli poznať históriu všetkých e, dovážených zvierat. No a takéto požiadavky by samozrejme znamenali e, dodatočné, e, výrazné dodatočné nástroje, čo by znamenalo zvýšenie cien potravín. Samozrejme, no, otázka a prístup k tomu, čo je drahé alebo nie, je relatívne subjektívny. No a kolegium tiež analyzovalo právnu vykonateľnosť týchto možností. Rád by som povedal, že to nie je otázka potravinovej bezpečnosti. Vonca EFSA priznala, že klonovanie, len klonovanie má dopad na života a zdravie zvierat, tie matky, čo vynosia klonované živočichy. Takže na základe 43 zmluvy s odvolaním na článok 13, ktorý udáva zákonodarcom povinnosť zohľadňovať zdravia a podmienky života zvierat v legislatívnych aktoch. No a čo sa týka druhého návrhu, prerušenie potravinárskych výrobkov s kolonou. No tak eh, EFSA eh, hovorí, že to nemá žiadne hrozby pre zdravie. No a eh, jedlo s potomkou nemá, nie je spojené s žiadnymi obavami o životné podmienky zvierat. Samozrejme, motivácia pravidel o označovaní produktov z klonov a ich potomkoch e, môže brániť technik- šírenie technik- technológií, ktoré niektoré, niektorí považujú za neetickú. Takže ukazujeme šírenie kvôli tomu, že to je neetické, ale ako viete, nemôžeme zohľadňovať takéto úvahy, pretože žiadny právny základ zo zmluv nehovorí to je napríklad článok 43 spolnohospodárstvo, 114, ktorý súvisí s vnútorným trhom, 168, ktorý súvisí s verejným zdravím a článok 169, ktorý hovorí o informovaní spotrebiteľov a jeden nehovorí o takomto cieli. No a preto článok 352, táto ložka o flexibilite, je jedinou možnosťou v tomto prípade, no a to vytvára právny základ pre ciele, ktorých zmluvy nemajú špecifické právomoci a je to teda osobitný nástroj e, z osob, v rámci osobitného legislatívneho postupu. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, dovolte mi zdôrazniť e, v otázke označovania. To nie je uvedené v návrhu, že kolegium nerozhodlo o tom, že označovanie potravín za mláďat a potomkov sa neuskutoční alebo že nie je možné. A kolegium zvážilo komplexné otázky označovania čerstvého hovedzieho mesa z mláďat a došlo k záveru, že viac elementov treba zohľadňovať ešte predtým, než bude rozhodnuté o tom, či špecifická označovacia politika je vhodnou politickou možnosťou. No a kolegium rozhodlo, že bolo dobré spustiť štúdiu a rozhodnúť po zverejnení výsledkov. No, najvhodnejším spôsobom e, postupu. Nehovorím, no, že nie sú tu nie teda hovorím o tom, čo sme rozhodli v rámci kolegia, že kolegium potrebuje viac údajov, uskutočnenie štúdie a potom neskôr rozhodnúť o príslušnej ceste vpred. No a na záver som povedal, že e, tieto návrhy zohľadňujú rôzne záujmy a rôzne práve rámce, právny rámec, v ktorého musia fungovať inštitúcie. A my chceme predložiť legislatívny návrh, e, spolu zákonodarcovia musia predkladať zmeny, no a ja dúfam, že moje dnešné objasnenie, aj keď vás možno neuspokojilo na 100%, objasnilo kroky komisie pri riešení tejto citlivej otázky. Ďakujem. Ďakujem pekne, vážený pán komisár. No. Či nikoho neuspokojila prezentácia, už neviem Ehm, mnohí sa prihlásili do diskusie. Ideme tam veľký rozprávu na tiež, čo sa týka rozhodnutia komisia o, o dohode o voľnom obchode. Aké dvere sa tu otvorili s týmto návrhom, ale o tom budú iste čoskoro detálnejšie hovoriť kolegyne a kolegovia. No a ako prvý dostanú slovo koordinátori, no, teda najskôr Peter Líze, Linda McEvan a potom budú nasledovať ďalší rečníci. No a poprosím o maximálnu mieru stručnosti, aby všetci mali možnosť položiť otázku alebo vyjadriť nejaký podne dve minúty. Ďakujem pekne predseda, ďakujem pekne pán komisár. Vážený Tonio Borg, je odvážne prezentovať túto tému pred výborom. Ďakujem pekne za tú odvahu a tiež ďakujem za to, že vy, pán komisár, ste ten, komi- ste ten návrh predložili včas. No to znamená, v minulom roku viem, že internet to bolo tiež sporné. E, návrh teraz máme a tiež viem, že vy interne ste na komisii bojovali, aby želania parlamentu boli lepšie zohľadené. No a preto by som vám chcel dať kompliment, ale prosím povedzte, že náš výbor je sklamaný a návrh, ktorý prezentovalo kolegium, vnímame trochu alebo teda výrazne neuspokojivo voči tomu, čo sme žiadali. No a argument, sú potrebné ďalšie, ďalšie výskumy, je dostatočný. Pred dva po rokmi sme boli ochotní ponúknuť viac. A teraz majú byť nové prieskumy, no už to nie je v poriadku. Otázka, či sa označenie v ďalších generáciách je možný. No. Zaoberal a som bol v kontakte aj s firmami, s podnikmi, ktoré vyrábajú testy DNA. Ja som sa pýtal, či je možné produkty za potomkom klonovaných zvierat identifikovať. Oni povedali, že dáte nám pár mesiacov čas a my taký test vyrobíme, takže, takže to nejde. To je nezmysel. Nuž odborníci mi to povedali, mi povedali niečo iné. No a preto sme skutočne sklamaní. TTIP, zóna, alebo teda dohoda o voľnom obchode z USA, už myslím, že ak chceme pokaziť tvoru, tak treba len takto ďalej e, pokračovať. Aká je toto pozícia komisie, tak táto dohoda zlyhá. A preto sa niečo v rokovacej stratégii Európskej komisie musí zmeniť. A posledná vec, keď sme boli v USA v lete s delegáciou výboru, spolnomocnenkyňa pre obchod prezidenta Obamu FDA nám hovorila, že treba lepšie vychovať obyvateľstvo, pretože skončili časy, keď ľudia vychovávali, ale teda, teda politici vychovávali občanov. Že ale už sa to zmenilo a to by mala komisia vysvetliť aj Američanom. No a keď sa pýtali, prečo je to smernica, pretože keď je to taká ťažká téma, tak treba mať jasnosť v tom, ako sa to bude aplikovať. A ja sa chcem spýtať, či by to nemohlo byť nariadenie. Ďakujem pekne za dve minúty Peter Líze. Ako ďalšieho nasleduje Linda McEwen. Ďakujem pekne. Predseda, pán komisár, ja som bola súčasťou jednácieho týmu v dialogov. No a prečo to parlament zamietol? Bolo, že sme mali pocit, Takže to je taký neúprimný návrh. Vy ste zodpakovali práve čo vieme, e, že to je neetické, že zvieratá trpia a komisia bola ochotná vtedy, a ešte stále o tom tak hovoria, pripustiť import reproduktívneho materiálu klonovaných zvierat a ani to neoznačovať. Takže začalo to e, tým, začne dovázať semeno zo Škótska. Takže my tvrdíme, eh, to outsourcujeme, tak povediac, eh, napríklad do USA. Eh, my to potom dovezieme a budeme mať čisté ruky a vo svete budeme rozširovať, že máme, že máme vysoké štandardy a to je nepriateľné podľa mňa. Ako povedal Peter Líze, pred troma rokmi ste povedali, komisia môže zaručiť vystupovateľnosť. Ste predložili isté skromné návrhy v tomto smere. A teraz hovoríte, že žiadne označovanie nebude. A to nie je priateľné. Ak by som bola cynická, tak by som povedala, že kolegium sa zamýšľa nad tým, aby to prešlo len cez výbor Agri, tak aby to nemuselo ísť do výboru pre životné prostredie a verejné zdravie, ktorý má tomu jasné stanoviska. Takže sme je veľmi nespokojný a nemyslíme, že to je úprimný návrh komisie. Ďakujem pekne Linda McGowan, Corinne Lepage za skupinu liberálov. Ďakujem pán predseda, ďakujem pán komisár za to, že ste prišli ja e, musím zopakovať to, čo povedali moji kolegovia. Tak ako pani McEwan a ja som sa zúčastnila na trialógu, my sme naozaj veľmi ústupovali e, oproti tomu, čo chcel Európsky parlament a oproti tomu, čo chce európske obyvateľstvo. Žiaden občan EÚ nechce konzumovať meso klonovaných zvierat. Ak hovoríte, že je to drahé, O to tu nejde a nejde tu ani nič, o nič technické. E, Peter Lize to povedal. Táto téma je politická, je veľmi politická. Ide o vzťah medzi EÚ a USA a dohodou o voľnom obchode. To, čo vy navrhujete, to je realita, e, ktorú chcete dosiahnuť, že znižujete normy ochrany ešte predtým, než začnete rokovať o tej dohode. Vy znižujete úroveň potravinovej bezpečnosti a ochrany občanov, ale to nie je akceptovateľné. A takisto je tu demokratický problém. Asi ste si všimli, aká nespokojnosť vyplynula zo včerajšej diskusie na Rade o geneticky modifikovaných organizmoch. Európania nechápu, ako je možné, že napriek opozícii Európskeho parlamentu, napriek e, nesúhlasu veľkej väčšiny členských štátov sa schválil mm, geneticky modifikovaný organizmus. Vy ste mohli do polnoci stiahnuť svoj návrh. A to isté platí v tomto prípade. Vy máte absolútnu opozíciu v tomto výbore. My chceme označovanie, pretože na to majú európsky spotrebitelia nárok a právo. A vy sa smejete z tohto práva. Pán komisár, dovolte, poviem vám, že to, čo robíte, je absolútne neakceptovateľné v demokratickom štáte. Vy máte zodpovedať a vy máte sa snažiť vyhovieť Euró- občanov Euró- pardon, záujmu európskych občanov a nie nejakých skupín výrobcov potravín. Čiže my toto neakceptujeme, pán komisár. Uh... Bart Stas, ďakujem pekne. Predseda, pán komisár, kolegyne, kolegovia. <clears throat> Samozrejme, sme maximálne sklamaný. Musí byť všetkým jasné. To už eh, predrečníci jasne povedali. Ja s tým len súhlasím. S mnohými kolegami sme veľmi dlho rokovali o krokových potravinách, no a to klonovanie bolo osobitné. No a čo vy teraz, mene kolegia, predkladáte, to je neuveriteľné, čo sa týka vystupovateľnosti roku 2010 komisia povedala, že to bude možné. A vaši kolegovia to, že máte rovnaký názor, kde asi viacej lepšie rozhovoria hovoria, že vysledovateľnosť nie je možná. Sústredili sa na sústredili sa pri prípravách a, a, o pokrokových moderných potravinách je viacero argumentov, e, ktoré sa používajú ochrana zvierat, všetky možné ďalšie aspekty. Aj kolegovia už o tom hovorili. Môžete nám potvrdiť, že kolegium komisárov e, do popredia sa dostalo medzinárodné obchodné právo, vlastne, že dohoda medzi USA a EÚ nebude taká dobrá. Bez toho No a, a nie, potom, keď sa tam dostali iné snahy a záujmy, a spravil tam aj ďalšie, ďalšie zvieratá, malo by to byť len na polnohospodárske účely, čiže Mohli to byť pretekárske kone, žiadne zvieratá, ktoré sa testujú. No a ďalší bod je to smernica. Smernica nie je to spolurozhodovanie, čom parlament ostáva skutočne mimo. A to je neakceptovateľné. My žiadame, aby ste kolegiu eh, to sprostredkovali. Ďakujem pekne. Kartika Lyotard. Ďakujem, pán komisár. Ja nebudem opakovať, čo už povedali kolegovia ohľadom tých obchodných aspektov, ale som trochu dosť prekvapená, že vy toto bránite pre týmto výborom, pretože si myslím, že to pochádza z pera vášho kolegu de Guchta. Tvrdíte naozaj, že to je váš návrh? Vy predsa poznáte všetky námietky voči blahobytu zvierat a tak ďalej. Väčšina obyvateľstva nepodporuje klonovanie zvierat z potravinových dôvodov. Takže možno by ste to mohli referovať pánu Gekrichtovi. No a čo sa týka e, mesa a iných potravín, tak tie nepochádzajú od klonu, ale od jeho potomkov. A o tom už sa u vašom návrhu nič nehovorí. No a o čom chcem hovoriť ja? Myslím si, že tieto návrhy sú rovnako zmysluplné ako e, tie zákazy týkajúce sa sliepok. Sú tam veľké náklady a potom sa z toho nevyrábajú žiadne hamburgery. No a väčšina produktov je vyrobená z potomkov týchto zvierat. Takže prečo ten, ten zákaz vzťahuje na potomkov? Spotrebiteľ by si to mal môcť aj prečítať na etikete, čo všetko obsahuje jeho sendvič. Takže čo sa týka značenia, tam sa musí dopracovať nejakému kompromisu ohľadom tých potomkov. Takže prečo ignorujete parlament v tejto súvislosti. A prečo to trvalo celé 4 roky to dohromady? Hľadali ste nejaký právnický trik, aby ste nás e, z toho vynechali? Je to článok 352, ktorý si komisia berie ako právny základ miesto bežného článku 114. Takže parlament tým pádom už nemôže niečo z tohto bezcenného návrhu niečo urobiť. Možno by sme mali vklad vložiť tiež toľko energie do obsahu návrhov, ako, ako sa vkladá do tých právnických trikov. Takže stiahnuť tento návrh, vypracovať nový na základe článku 114 a tam by malo stať už to novom návrhu to, čo bude pozitívne pre spotrebiteľa, tak aby vedel, čo si e, dáva na chleba. Ďakujem a teraz bude hovoriť pán Borš, pán komisár a vyjadri sa aj k otázkam koordinátorov a potom prebehne druhé kolo otázok. Ešte skupina ECR, prosím. Pán predseda, aby som prelomil konsenzus kolegov tým, že podporím komisára. Na úvod chcem poďakovať Linde McEwen. Nebolo to klonované zviera z Škótska, ktoré bolo poslaté, poslané do Anglicka. Bolo to importované z Ameriky do Škótska, to klonované zviera, potom bolo zabité a meso bolo poslané do Bruselu. A nevidím, že by sa tu povalovali mŕtvoli na uliciach. My sme konzumovali meso potomkov tohto klonovaného zvieraťa, ktoré prišlo z USA celé roky. A taktiež zo zvierat, ktoré boli, na, ktoré boli vychované tu celé roky. Takže, ako bolo povedané, nie je to otázka, ktorá by sa týkala bezpečnosti potravín. My tu chceme zaviesť zákaz tam, kde v Amerike vôbec nemajú žiadny zákaz ani tam nemajú žiadnu zásadu vystopovateľnosti. Pokiaľ toto urobíte, tak začnete obchodnú vojnu. A myslím, že si možno spomeniete na e, vojnu o banány pred desiatimi rokmi, ale to bola taká hra v porovnaní s tým, čo by sa rozputalo teraz. Každý tu v miestnosti hovorí, že e, zastupuje občanov, ktorí sú proti klonovaniu. Ale ja som hovoril ako europoslanec každý rok s tisícami občanov a žiadny z nich sa nikde nezmenilo klonovaní. Možno je to len v Škótsku, kde je to každému jedno, ale ani jeden jediný nepovedal, že pokiaľ EFSA pokiaľ EFSA povie, že sa to netýka bezpečnosti potravín, tak čo sa týka e, toho, tej vystopovateľnosti a značenia, tak to je absurdné. Takže dúfam, že kolegium komisárov sa za toto postaví a povie, že nechceme značenie. Ďakujem a teraz eh, pán komisár. Ďakujem, takže vypočuli sme si tu rozdelený, eh, rozdelené tábory. Hovorilo sa tu o tom, kto je eh, odvážny, statočný. No a niekedy je treba sa na to pozrieť z nadhľadu predtým, než o ničom rozhodnete. Ale chcem to povedať úplne jasne. Pokiaľ budem mať nejaké ustanovenie o označovaní, tak to nebude z dôvodu bezpečnosti. Pokiaľ niečo nebezpečné, tak to predsa zakážeme. Takže pokiaľ je vytvorená agentúra v EÚ, ktorá má vydávať e, rady vedeckého charakteru v súvislosti s bezpečnosťou, tak čo by mal urobiť komisár? Mal by EFSA alebo rady EFSA aplikovať a la carte? Takže na jednej strane mám napríklad nikotín, ktorý napomáha vymieraniu populácie, tak toho sa toho, to budem šíriť. No a pokiaľ vydajú nejakú radu alebo rozhodnutie, ktoré, ktoré je nepopulárne, tak sa budem tváriť, som to nepočul. Takže my si nemôžeme vyberať a nemôžeme to zvažovať politicky. Teraz tu napríklad namietame proti tomu, aby tretím krajinám, ktoré chcú blokovať nejaký náš export. Takže celé to politizovanie e, by nemalo prebiehať. Čo týka e, označovania, tak to sa netýka otázky bezpečnosti. Pokiaľ je to bezpečné, to bezpečné, pokiaľ je to nebezpečné, zakážeme to. Sú to argumenty, ktoré predložím aj kolegom komisárom za a proti označovaniu. Samozrejme, je tu otázka toho, či označovať len e, čerstvé hovedzie prvej generácie a potom prípadne označovať aj tie ďalšie generácie potomkov, taktiež je tam rozdiel medzi označovaním len jedného druhu mesa alebo viacerých druhov. Áno, je tam otázka nákladov. A to, čo ja som navrhol kolegiu, boli rôzne možnosti, ktoré sa týkali označovania ako takého. A zdôrazňujem, že kolegium úplne nezanevrelo na tú otázku označovania. Bolo len povedané, že to je komplikovaná otázka, to potrebujeme ešte preštudovať a že v budúcnosti príjmame návrhy týkajúce sa označovania, ale teraz v tejto fáze to nie je možné. Ďalší argument. Môžeme vykonávať označovanie prípadov v prípadoch, kde sa len na dokumentoch vlastne zakladá vystupovateľnosť. Máme situácie, pretože čo týka derivátov, geneticky modifikovaných organizmov, kde sa to zakladá všetko len na dokumentoch. Ale preto tomu, že to nestáva často. Samozrejme sme radi, že pokiaľ by sa značilo aj mlieko, ale zase v mlieku môžu byť namiešané e, môže byť namiešané mlieko z klonovaných a z neklonovaných zvierat. Ďalej. Je pravda, že obe strany sú politicky e, pripravené, chcú dosiahnuť kompromis. A komisia, všetci komisári sa snažia nájsť riešenia na každý problém a nie je problém pre každé riešenie, ale samozrejme nie za každú cenu. A čo týka TTIP, tak ten nebol hlavným aspektom, ktorý sme zohľadňovali pri rozhodovaní o označovaní. Pretože napríklad, čo sa týka e, čerstvého e, mesa, čerstvého vedzieho, tak máme tu určité ustanovenia, ktoré sa za mňa nevylučujú. No a jeden komisár už to povedal za nás, a áno, TTIP, ale nie za každú cenu, ale za každú cenu porušenia napríklad našej legislatívy v oblasti GMO. pokiaľ sme GMO úplne zakázali, tak nepotrebujeme žiadnu legislatívu predsa. To, že máme legislatívu, to je preto, že GMO nie sú úplne zakázané. Rada a parlament to odsúhlasili, takže sa umožňuje import GMO aj teda pestovanie takýchto organizmov. No čo týka pani Lapáša, to, čo povedala ona, som trochu prekvapení. Máme tu návrh o chove, o, o pestovaní, ktorý ktorá parlament sa tu môže rozhodnúť, či to povoliť alebo nie. Napriek tomu, že 25 člen, 25 členských štátov bude za a jeden proti, tak je to celé zablokované. To sa týka teda predovšetkým 1507. E, Dobre, takže ešte by som chcel niečo dodať, pán predseda. Ešte čo týka toho právneho základu, to je dôležitá otázka. Nemáme žiadny taký temný motív spojený s konkrétnym právnym základom alebo jeho voľbou. Máme tu jeden konkrétny aspekt, uvádzanie na trh. Ja som sa snažil použiť ten článok 1.1.4. Ja by som bol býval radšej, pokiaľ by bolo možné to zahrnúť do čl- po článok 114 dôvodov, ktoré tu zazneli pretože napriek tomu, že to, aj v tom druhom článku je parlamentná účasť, nie je taká silná ako v prípade článku 114. Ale čo týka opatrení v rámci článku 114 po konzultácii s právnymi službami, bola to technická záležitosť. Rád by som bol o tom rozhodol politicky, ale bola to technická otázka. Takže, čo týka opatrení článku 114, sa ste vnútornému trhu, musia zaručiť fungovanie vnútorného trhu. No, čo týka hospodárskych subjektov v EÚ, tie nechcú predávať klony a teda neexistuje žiadny trh s klonovanými zvieratami alebo s meso alebo s potravinami urobených z klonovaných zvierat alebo z ich potomkov. Takže EÚ neprijala žiadnu legislatívo, pravidlá, ktoré by mohli narušiť vnútorný trh. Tak čo týka toho dôvodu použitia alebo predpokladov pre použitie 114, tak tie neboli splnené. Tak toto povedala právna služba. Samozrejme politicky by som bol radšej za ten druhý článok, ale z právneho hľadiska som sa musel spolať na rozhodnutie právnej služby. Ďakujem. Ešte prečítam, kto sa prihlásil. Dagmar Odberend, eh, Kukovič, kolega Mutonari Stevenson, Schlitter, Kanbach, Krostet, Estrela, Okony, Davis a Gutierrez, Gutines. Takže mm, povedal som všetkých. Dobre. Takže zatváram zoznam a navrhujem, aby ste sa všetci vyjadrovali po dobu jednej minúty, pretože v opačnom prípade už sa nedostaneme k odpovedi na vaše otázky. Takže Bohužiaľ, za minútu toho veľa rozumného nepoviem. Komisár, čo týka právneho základu, tak na to nemáme čas. Mohli ste sa rozhodli, ale rozhodnúť a byť statočnejšie, alebo vaše služby, ale to je jedno. Ďalej. Čo sa týka potravenej bezpečnosti, o tom tu nikto nehovorí. Ja nediskutujem o kvalite práce agentúry EFSA, či pracujú dobre alebo nie. Na to nemáme čas. To musíte robiť inokedy. Nehovoríme tu o potravinovej bezpečnosti, hovoríme tu o prijatia zo strany spoločnosti. Ja som bola spravodajkyňou v prípade dvoch právnych aktov. Týkalo sa to e, potravín a potom kozmetiky a čo týka označovania GMO. Tam sme nevyriešili otázku vystavovateľnosti, len sme vyriešili tie etikety, tak ako v prípade tej, e, tých kozmetických výrobkov. A ja by som bola rada, keby všetci komisári, ktorí sem prídete, potom pôjdete aj pred voličov a poviete, že si myslíte, že je skvelé klonovať zvieratá. Ale je pravda, že USA má iný názor a taktiež si myslia, že potraviny, ktoré spôsobuje rakovinu, by mali byť exportované do Európy. My si myslíme niečo iné. A čo sa týka toho, aby E, to bolo, zostalo otvorené, tak to uraža moju inteligenciu. Som naozaj urazená, že nám predkladať niečo takéto. Macaj Kukovič. Hvala lepo, predsedujúci. Pani Kukovič, ďakujem. Pán Borš, za vaše vysvetlenie. Če. Ja vyjadrím len jednu vec dnes dnes eh, o svojej vysoké technológie, genetika a medicína predbieha, takže nevedomujeme si všetko to. No a dnes bolo jasne povedané na strane Európskeho, Európskeho rozvoja rady, že dnes najväčšia výzva eh, je zvládanie riadne eh, údajov s tým sa vlastne nezaoberá obrovská masa výskumníkov. A ja by som sa vás chcela spýtať, čo týka dohody medzi USA a Európou, aké sú ešte ešte body, okrem geneticky modifikovaných produktov a klonovania, ktoré body sú ešte tie, ktoré sa týkajú zdravia a potravín. Ďakujem pekne. Vielen Dank. Die Kollegin Mauk. Ďakujem. Teraz e, pán kolega Morkunajte, kolegyňa Morkunajte. Ďakujem, pán komisár, ďakujem, pán predseda. Dnes hovoríme o klonovaných zvieratách, ale ja sa napriek tomu opýtam trošku inú otázku. Týka sa to dôležitej veci pre EÚ, africkej chrípky. Táto choroba do mojej krajiny prišla nie z EÚ, ale z Bieloruska. Bielorusko a Rusko začali limitovať eh, import eh, bravčového mesa z EÚ. A chcem sa vás pýtať, čo si myslíte o týchto neproborčných opatreniach, ktoré zavádzajú Bielorusko a Rusko. Viem, že máte o tom informácie a mohli by ste sa ešte vyjadriť k nejakým novým mm, rozvojom v tejto oblasti a čo si myslíte, čo by Litva mohla dosiahnuť pri boji proti tomuto problému, pretože my sme zaviedli rôzne opatrenia, napríklad porážky zvierat a iné, ale sú to veľmi drahé opatrenia. Ďalšia rečnička, pani Auken. Mám dve otázky. Prvá otázka. My sa pozeráme teraz iba na klonované zvieratá v tom popise a nie na ich mláďatá. Myslím si, že vy nemáte veľkú dôveru v európskych občanov, keď konáte tak, ako konáte. Ak európsky občania dbajú na práva zvierat a blaho zvierat a ak nechcú jesť takéto zvieratá, tak uh, potom vy s tým nemáte nič dočinenia. Ide o produkciu ak to bude fungovať takto, tak potom celý systém EÚ bude smiešný. A e, naposledy, keď e, celé tie rokovania zlyhali, sme skonštatovali, že viaceré členské štáty mali záujmy v tejto oblasti v Latinskej Amerike. Takže mali by sme sa k týmto otázkam obchodu ešte vrátiť, pretože je veľmi zaujímavé vedieť, kto má aké záujmy v tejto oblasti. Musíme vedieť, s kým diskutujeme, aké sú záujmy našich partnerov. Karin Kadenbach. Ďakujem. Tak ako povedala pani Roth Berend, my nespochybňujeme výpove o e, výpovede EFSA, ale vieme na druhej strane, čo chce obyvateľstvo. Podľa prieskumov 81 Európanov sa domnieva, že nie sú ešte preskúmané dlhodobé dôsledky na prírodu pri klonovaní a 74% e, sa domnieva, že nevieme ešte dosť veľa o dlhodobých účinkoch na zdravie a takisto nevieme vyhodnotiť dôsledky na potravinový reťazce, reťazec, na potravinovú produkciu. Čiže naše obyvateľstvo odmieta klonované zvieratá a konzumáciu mesa s potomkov klonovaných zvierat. Ja sa domnievam, že pokiaľ ide o označovanie etiketami, ak budú tieto potraviny označované, tak e, potom obyvateľstvo bude vyloženie odmietať tieto mesové produkty. A myslím si, že priemysel to vie a priemysel má z toho strach, preto nechce ešte distribuovať takéto produkty. Ďakujem. Ďakujem, teraz bude hovoriť François Castex. Ďakujem chcem vyjadriť svoj hnev. Nechápem, pán komisár, ako môžete obhajovať takúto pozíciu spotrebitelia sú proti akémukoľvek klonovaniu zvierat. A keď hovoríte o obchodnej vojne, myslíte si, že Európa je taká slabá, že si musí nechať vnútiť akékoľvek praktiky? Kolegium komisárov by konečne sa malo začať správať inak, keď uzetvára partnerské dohody s tretimi štátmi. A to najmä vo vzťahu k Spojeným štátom. Ako chcete, aby sme v predvolebnej kampani vysvetľovali občanom naše konanie, keď budú vidieť, že Európa je takáto slabá pri rokovaniach z USA? vidíte, teraz a občania uvidia, že Európa je schopná akceptovať čokoľvek od USA. Ale ja ešte raz opakujem, európsky spotrebiteľ nechce klonovanie zvierat. Ďakujem, François Grostet. A teraz Edith Estrela, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, pán komisár. Niektorí kolegovia v tom možno vidia odvahu, ale ja v tom vidím jedine aroganciu. Aroganciu rady a komisie voči Európskemu parlamentu. Európsky parlament je volený občanmi. Musíme preto obhajovať záujmy občanov. Nemyslím si, že občania akceptujú len tak ľahko vaše vysvetlenia. ako komisár pre zdravie musíte chrániť obyvateľstvo. Klonovanie je komplexný proces a veľmi drahý. Ako budete informovať občanov? Ako budete poskytovať občanovi jeho uh, informácie, na ktoré má právo? Európske inštitúcie nemôžu postupovať v Európskej únii tak, ako to robia teraz. E, sú e, na vnútroeurópskej úrovni strašne prísni, ale potom vonok ustupujú USA. Chris Davis, pán komisár, ja nemám morálne problémy s klonovaním. Mne ide iba o blaho zvierat. Vy ste hovorili, že 9 z 10 klonovaných zvierat neprežije. Pozerám sa na britský RSPCA, vidím, že klonované zvieratá trpia napríklad nízkym eh, krvným cukrom, respiračnými problémmi. Mnohé klonované zvieratá sa um, rodia nadmerne veľké, takže matky majú problémy eh, pri pôrode. Prináša to naozaj veľa problémov s blahom zvierat a myslím si, že to vôbec nezodpovedá súčasným požiadavkám eh, na ochranu zvierat. Cortines. Ďakujem pekne. Teraz kolegyňa Cortines Cortines. Ja budem hovoriť o niečom inom. Takže, keď ste sa nedohodli o označovaní, ja si to pamätám, nepoznám úplne tento nový návrh a preto ho nebudem priamo napadať, pretože ho nepoznám. Ale pamätám si, že tam bol obrovský problém z toho dôvodu, že technicky, tak ako bol nastavený systém množenia, tak technicky sa nedalo dokázať, že či to boli klony druhej, tretej alebo tretej generácie. No, za posledných 50 rokov sa importuje v tejto súvislosti z USA. No a takže vôbec nevieme, či je to prvá, druhá alebo tretia generácia klonov. Okrem toto vyzerá, že tie zvieratá, ktoré pochádzajú z prvej generácie klonovaných, že sa to nedá molekulárne analyzovať a odhaliť. Takže to oveľa komplexnejšia téma, než by sa zdalo. Napriek tomu viem, že my politici máme nárok si myslieť a cítiť to, ako chceme. Ale ja sa chcem opýtať jednu vec komisára. Ja mám totiž dojem, že téma sa nachádza v inej oblasti. Existuje tu vynimočný obchod so semenom, ktorý teda prebieha medzi jednotlivými krajinami už dlhšie než 50 rokov. Sa takto množí. A technicky nie je ľahké to všetko preukázať, tak aby to bolo transparentné a aby bola zaručená pravosť. Takže vždy je treba vidieť ten dokument a aké dokumenty sú vlastne potrebné, aby sa to dokázalo. Slovo dostane pán komisár a môže zodpovedať na otázky. Musím sa vrátiť k niektorým veciam, pretože Myslím, že niekedy použijeme rovnaké slova, ale aj s iným významom. Hovorilo sa o potravinách z klonov. Potraviny z klonov. To je zlé. Ale to sa zakazuje. Už nevedia to všetci. No a rovnako súhlasím s pani Rod Berendt, že to nie je otázka potravinovej bezpečnosti. Aj v druhom kole zazneli otázky pochybnosti, či to je otázka potravinovej bezpečnosti. Musím povedať, že nie. Samozrejme, dá sa povedať, že politicky dá sa povedať, že je to otázka politické, e, teda potravinovej bezpečnosti. No a môžeme demagogicky hovoriť o tom, čo je potravinová bezpečnosť alebo nie. Ja nemyslím, že by sme mali takto postupovať. Samozrejme. Nevždy tie najlepšie rozhodnutia sú aj najpopulárnejšie, takže to nie je otázka potravinovej bezpečnosti, tak to nie je. No a druhý argument, o ktorom sa dá hovoriť. No už spotrebiteľ majú právo byť informovaný. Ak nič nepochádza priamo z klonov, ale z mláďat klonov. No a preto je tu ten tlak na označovanie. Takže a keď hovoríme o označovaní, hovoríme o potravinách klonovaných zvierat, ale vždy o potomkoch klonovaných zvierat. No a k otázke životných podmienok a zdravia zvierat. No a dve veci sú dôležité, prečo zakazujeme klonovanie. Poprvé, kvôli abnormalitám, ktoré sa vyskytujú u klonovaných zvierat samotných a tiež efektivita je veľmi nízka, takže na to, aby sme produkovali jedno klonované zviera, tak 9 ďalších treba zničiť. Takže je to otázka utrpenia zvierat, trápenia zvierat a nie otázka potravinovej bezpečnosti. No ja vás musím uistiť, že na kolegiu sa objavili také myšlienky, všetky klamy boli v TTIP. Je tu politická dôvera, zatvoríte TTIP, čo musí podporiť aj parlament. Takže komisár zodpovedný za rokovanie bude musieť si tiež na to, že akokoľvek dohoda, akokoľvek dohodu bude musieť schváliť aj rada, aj parlament. No a spýtam, aké výzvy existujú v diskusiách o TTIP už my spievame, čo sa nás týka. V otázkach potrebnej bezpečnosti trváme na tom, že USA musia akceptovať naše pasterizované produkty. No a ja myslím, že vždy žartujem, že paster bol francúz a Európan, takže ja sa pýtam, prečo naše pasterizované mlieko nie je dostatočne pasterizované pre USA a rovnako vývoz eh, hovedzieho mesa do USA 13 rokov po USA je stále zákaz vyvážať hovedzie meso do USA. Sa vyhlásili, že to zrušia. Je to dlhý proces, ale je tu definitívne rozhodnutie zrušiť základ, zákaz. No a je tu otázka dopadov. pesticídov, zeleniny, ovocia. No a ja som verejne povedal, že bude veľmi ťažké kompromisy naše nariadenie geneticky modifikovaných potravinách, pretože máme rôzne názory. A tým myslím len Severnú Ameriku, ale aj Južnú Ameriku. No dobre. Máme ešte pár času na doplňujúce otázky. Ak sú nejaké doplňujúce otázky, myslím, že ten čas by sme mohli využiť. Áno, už sa sa hlásia. Pane pána, ako spravodajkyňa, nech sa páči. Pani Parvanová, ďakujem pekne, predseda. Ja položím jednu možno hlúpu otázku. Zakázali sme klonovanie zvierat, ale súčasne by sme chceli označovať potraviny z mláďat. Takže na čo používame klonované zvieratá? A ak sme zakázali zvieratá, tak prečo označujeme mláďatá, potomkov? Samozrejme, má to zmysel pre priemysel, ale mne sa zdá, ako keby to bolo také klamstvo obyvateľov. Zakazujeme klony, ale označujeme mláďatá, takže to je niečo, čo pred ľuďmi neobhájime. Tými, ktorí budú za nás hlasovať. Takže malo byť dobré vysvetlenie, pretože to, ktoré navrhujete vy, ľudia neakceptujú. Ďakujem. Ďakujem pekne. Linda McEwen. Ja som chcel len povedať, že je to pravda. Nepochopili ste, čo som povedala. Ja som nehovorila o potravinovej bezpečnosti. Hovoril som o otázkach zdravia a ochrany zvierat ak povieme, že Európa zakazuje systém umožňovania klonovaných zvierat, pretože je to kruté, tak je to neúprimné povoliť dovoz spermí z USA a to som povedal ja. Komisia teraz hovorí o embriách a nie o reproduktívnom materiáli. Takže opätovne, čo robíte, ale v podstate nič nerobíte. A to ľudia nepochopia. Bude to kruté a nemali by sme to robiť, alebo by sme to nemali robiť. Ale netvárame sa, že niečo robíme a netvárame sa, že máme vysoké štandardy ochrany zvierat a preto chceme zabrániť tejto praxi. Ďakujem pekne, takmer od Berend. Prečo by mal niekto sa tváriť, že zamýšľame na to eh, ochranu zdravia a životných podmienok zvierat? Keď na komisii to nikoho nezaujíma, možno vy trochu, ale niekto iný. Možno váš kolega zodpovedný pre polnohospodárstvo, ale len občas. Takže buďme úprimní, keď sa pozrieme na tie dva návrhy, návrh, kde máme spolurozhodovanie, je zlý. Hovorí, zakazujeme klonovanie, umiestňovanie na trh, klonové zvieratá sú veľmi drahé, kto by ich eh, sa zabil, nikto. Hovoríme o mláďatách a produktoch z klonových zvierat a Zahovorí, že môže zaistiť, kto môže zaistiť eh, voz eh, z tretich krajín. Takže prečo skutočne nenapíšete, čo myslíte? No, totiž, že nevedia nám produkty sklonovaných zvierat z USA, tu EU, o tom všetci hovoríme, no a úplne zaistíme, že občania Európy o tom budú vedieť a mňa by zaujímalo, ktorá vláda nebude súhlasiť Ďakujem. Pán Stevenson ešte predseda. Ja som vďačný Linde a Dagmar, pretože objasnili presne to, čo žiada výbor každý. Dohoda je, že zakážeme meso, mliečne produkty a dovoz spermí z USA. To hovoríte, pretože v USA nemajú žiadne kontroly jednu vystupovanosť, takže vy keď hovoríte k systematickom, tak nie je. Dobre, začne to obchodnú vojnu. Dagmar, ty keď povieš svojim voličom, ako by ste boli, už sa vám páčilo, keby Amerika zakázala BMW a e, Mercedes-Benz, ak by mi povedali, že zakážu škótsku whisky. Ja si pamätám na tú banánovú vojnu, e, kde mali zoznam produktov, z Európy a jednoducho náhodne vyškrtli rôzne produkty, čo bolo hrozné úplne. A trvalo to skutočne veľmi dlho, by sa nám to podarilo vyriešiť. No, bude to znamená úplný základ, zákaz. Nie je tu nemajú žiadny zákaz budete chcieť označovať potomkov klonov, tak to pre Ameriku bude nemožné. Takže pozaj zakazujete dovoz USA. No, teraz mám reakciu. Reakciu dá môj rok Berend, pretože bola práve oslovená Karin Kadenbach, ale tým skončíme, aby mal komisár ešte možnosť zodpovedať. Myslím, že hovorím, viem o čom hovorím, keď sme mali prvú legislatívu o GMO a nových potravinách, chceli sme to označovať, ale Američania povedali, že oni dávajú mm, geneticky modifikované aj nemodifikované e, druhy pšenice do jedného vagóna, ne, nevedia medzi tým rozlišovať, čiže nedá sa to vystopovať a označovať. Takže ja viem, o čom hovorím, keď hovorím o obchodnej vojne. USA používajú 5 druhov hormónov pri hovedzom dobytku a my máme vedecké dôkazy o tom, že tri z tých hormónov spôsobujú rakovinu a takisto spôsobujú nádmernú tvorbu ženských hormónov o, u um, 13 až 16 ročných chlapcov. My sme ale všetky tieto námietky prehrali na VTO, museli sme dokonca platiť pokuty um, v rámci dôvod o obchode s kozmetickými výrobkami a tak ďalej. Ale to sú hlúposti. My musíme predsa zastávať naše morálne stanoviska. My chceme jednoducho iba označovanie a musíme k tomu donútiť Američanov, či to chcú alebo nie. Karin Kadenbach, myslím, že posledná veta e, Dagmar e, bola správna. Američania budú schopní to označovať, ak my budeme chcieť. Ten argument s obchodnou vojnou neakceptujem. My nechceme odstraňovať tieto produkty z trhu, my len chceme, aby konzumenti mali spravodlivú šancu rozhodnúť sa o tom, či tie produkty chcú konzumovať alebo nie. Tento argument do obchodnej vojne ide úplne zlým smerom. My chceme len slobodu spotrebiteľa, aby sa mohol rozhodnúť, ale na to potrebuje informáciu a tá informácia vyplynie z tej etikety. Dobre, tým sme sa dostali naozaj na koniec eh, kola otázok poslancov a teraz dostane na záver slovo komisár. Ďakujem za túto diskusiu. Ďakujem za veľmi úprimnú výmenu názorov, ak to môžem takto diplomaticky vyjadriť. Ja som si toto posolstvo, ktoré som tu počul, samozrejme zaznamenal a budem ho tlmočiť na komisii. Chcem povedať, že nebudeme robiť v rámci TTIP dohody s Američanmi ústupky v oblasti potravinovej bezpečnosti. Môžete ma kľudne citovať. Máme určité červené línie, tak ako ich majú aj oni. Oni ale používajú tie hormóny. Ja s pani Dagmar Berend v téme hormónov plne súhlasím. A nám teraz ide o to, aby sme bezpečnosť občanov zapracovali nejako na dôležité miesto do tej dohody. Dohoda je dôležitá, vytvorí pracovné miesta, zvýši objem obchodu medzi našimi dvoma blokmi, ale nie za každú cenu. Mali by sme sa ale napriek tomu snažiť e, riešiť problémy, nemali by sme si robiť prekážky navzájom. Musí nám ísť o dobrú dohodu TTIP, ale ako som už povedal, nie za každú cenu. Návrh nedať tam označovanie nevyplýva alebo nepochádza z TTIP. To som chcel ešte povedať. Ďakujem pani Dagmar Roth-Berendt za pripomienky k blahu zvierat. Ja sa zaujímam o tú tému, pretože to šťastie spadá pod moje portfólio, ale zaujímajú sa o to aj iní komisári. Je to stále dôležitejšia vec na politickej agende. Dnes ráno sme v budove Charlemagne mali stretnutie s verejnosťou, konzultáciu o životných podmienkach zvierat. Je to veľmi dôležitá téma, ktorá priťahuje veľkú pozornosť, najmä pred voľbami. Počas môjho obdobia ako komisára sme začali aj konania e, pre porušenie zmluvy proti štátom, ktoré nezaobchádzajú primeraným spôsobom s e, kotnými prasnicami. So štátmi e, bojujeme proti štátom, ktoré neaplikujú smernice EÚ o dobrých životných podmienkach zvierat. Keď sme diskutovali o tom, či máme odložiť zákaz pokusov na, na zvieratách, keď ide o kozmetiku, tak e, ja osobne som sa zasadil za to, aby sa tento zákaz neodložil opätovne, pretože po toľkých rokoch je už naozaj na čase, aby sa tá legislatíva implementovala. My sme začali pripravovať takisto všeobecný zákon, všeobecný legislatívny rámec pre dobré životné podmienky zvierat. To už ale nestihneme, bohužiaľ, počas tejto legislatívnej periódy. Opakujem ešte raz ku klonovaniu. Klonovacie techniky potraviny z klonovaných zvierat a uvádzanie na trh potravín z klonovaných zvierat. To všetko bude zakázané, ak sa schváli tento návrh ale potraviny z potomkov klonovaných zvierat budú povolené. Problémom je teraz a otázkou je, či by sme mali označovať tieto potraviny. Či by sme mali označovať prvú generáciu potomkov klonovaných zvierat, respektíve meso z tejto prvej generácie. O tejto otázke sa v súčasnosti rozhoduje No a môžem citovať zo zápisnice stretnutia komisárov z decembra. Tam sa hovorí, že bude zadaná štúdia. Komisia zadá štúdiu v spolupráci s DG Agri o tejto problematike a my nebudeme predbiehať, počkame si na objektívny výsledok štúdie. Podľa toho potom kolegium bude rozhodovať. Ja vás tým nechcem utešovať, len vám objektívne hovorím, čo plánujeme. Viem, že parlament predloží ešte neskôr pozmeňovacie návrhy k tomuto návrhu. Dobre, tým môžeme ukončiť túto diskusiu. Ďakujem všetkým veľmi srdečne. Ukázalo sa, že o túto tému je veľký záujem, že je to palčivá téma. Veľká časť tohto výboru návrh komisie vníma veľmi kriticky. Zase sa ukázalo, o čo ide v dohode o voľnom obchode. Návrh o klonovaní vadí mnohým, leží im doslova v žalúdku. Takže poslanci berú túto tému veľmi vážne, môžeme skonštatovať. Myslím, že pán komisár um, postupí všetko toto, čo dnes počul tú komisii. V konečnom dôsledku Európsky parlament bude schváľovať dohodu o voľnom obchode z USA. Dnes boli menované čísla, ktoré hovoria o tom, že európske občania majú obrovské výhrady voči klonovaniu a parlament sa teraz nachádza na konci legislatívneho obdobia. Táto otázka teda bude dôležitá v najbližšej budúcnosti. Komisia, myslím si, by teda mala veľmi opatrne zaobchádzať s témou klonovanie. Som zvedavý, ako sa bude vyvíjať táto téma v ďalšej legislatívnej perióde parlamentu. Ďakujem ešte raz veľmi srdečne za túto e, diskusiu. Ďakujeme pánovi komisárovi, že prišiel obhajiť návrh komisie. Všetkým želám príjemný večer. 17. februára bude ďalšia schôdza výboru. Budeme mať vypočutie o prvej občianskej iniciatíve Right to Vote. Dúfam, že všetci prídu, všetci kolegovia prídu. A oficiálne Zasadnutie výboru bude 20. februára od 9. do 12.30. Ďakujem.